Allora, iniziamo... Dobre. Začneme túto výmenu názorov ohľadom príspevku občianskej spoločnosti k naplňaniu mierovej dohody v Kolumbii s našimi hostiami. Myslím si, že táto výmena názorov sa deje v vhodnej príznačnej chvíli, následne po návšteve prezidenta Santosa v Európskom parlamente e, v maji a takisto po tých prezidentských voľbách, kde bola aj misia sprievodná z Európskeho parlamentu, ako aj návšteva 15, eh, 5 poslancov na kolumbijsko väzenstvo brazílskej hranici, kde sa zaoberali humanitárnou, humanitárnou situáciou ľudí, ktorí utekali z krajiny, kde sa hovorí o nevyhnutnosti. Nikto netlmočí. kde sa odvolajú na nevyhnutnosť konsolidovať e, mierovú dohodu medzi a teda takisto zabezpečiť spravodlivosť, hospodársky vývoj a dodržiavanie ľudských práv. Chcem pripomenúť, že prezident Santos vo svojom príhovore, ktorý mal pred plenárnou schôdzou, hovoril, že len mier a zmierenie, len demokracia a dodržiavanie ľudských práv dokážu neutralizovať škodlivý vplyv nacionalizmu, fundamentalizmu, rasizmu, populizmu a netolerancie. Zároveň sa domnieva, že napriek e, neustálym hrozbám, ktoré pochádzajú od kriminálnych živlov, pokrok smerom k mieru je nevyhnutný, nezvratný. Chcem pripomenúť, že uznesenie, ktoré sa týka politických vzťahov Európskej únie k Latinskej Amerike, e, kde Európsky parlament zdôraznil e, podporu mierového procesu a počiarkol dôležitosť zapojiť celú kolumbijskú spoločnosť tak, aby zabezpečil bezpečnosť a ochranu aktivistov na poli ľudských práv a takisto zástupcov e, komunity. V tejto optike e, náš výbor sa rozhodol, že bude uvažovať nad zapojením Európskeho parlamentu a diskutovať o príspevku, ktorý prináša občianská spoločnosť Kolumbii, pokiaľ ide o naplňanie mierového procesu a dohodu, dohody. Takisto treba riešiť výzvy, ktorým čeli kolumbijská spoločnosť. Štyri konkrétne prvá sa týka závažnej humanitárnej krízy, e, pokiaľ ide o skutočnosť, že dochádza k útokom na zabitiam obhajcov ľudských práv, ďalej mierový proces bude nevyhnutné zabezpečiť e, fungovanie, nezávislé fungovanie prokuratúry, pokiaľ ide o politickú moc a pokiaľ ide aj voľbu nového prezidenta, Tretia vec, tretia výzva sa týka prítomnosti parlamentných skupín, ktoré polovojenských zložiek, ktoré destabilizujú situáciu v krajine. A ďalej otázka ťažby nerastných surovín, aj to je veľmi dôležité. Aby sme zabezpečili nejaký koherentný prístup, tak sme pozvali aj Sergia Armila, veľvyslanca Kolumbie v Európskej únii a takisto ďalších eh, predstaviteľov občianskej spoločnosti. A spojili sme sa prostredníctvom videokonferencie z Bogoty. Dám im eh, každému 10 minút. Začneme tým našim, našou telekonferenciou Carlos Jiménez, Sonos Defensores, program. Takže máte slovo, ak ma počujete.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 que se han venido registrando desde la firma del acuerdo. Si bien hay una diferencia en cuanto a las cifras que... Keďže sa kvalita zlepšila, tak sa budeme snažiť tlmočiť. Keď sa pozrieme na porušovanie ľudských práv, musíme sa pozrieť na to, že čo sa vlastne udialo od posledných e, volie 15 takýchto ľudí, ktorí sa snažili presadzovať ľudské práva, bolo zabitých. Takže je to obrovská zodpovednosť, ktorá sa spája s politickou činnosťou. Každopádne práve tak vidíme, že sa preskupili rôzne ozbrojené skupiny v danej krajine. Takže e, rôzne kruhy naznačujú, že tie miesta, ktoré niektoré ozbrojené skupiny opustili, tie sú teraz prebraté inými ozbrojenými skupinami, ktoré vlastne začínajú vstupovať do tohto sektoru Eh, obchodovania s drogami, v niektorých prípadoch sú to aj politicky motivované ozbrojené sily, eh, ktoré sa snažia v podstate implementovať mierový proces a dohody. To, čo teraz vidíme, to je veľmi dôležitý pokus zo strany vlády spolu s medzinárodnou komunitou a občianskou spoločnosťou vytvoriť nový inštitucionálny rámec a aparát, ktorý by garantoval sociálne a ľudské práva. Ale okrem toho, celý balík práv je zneužívaných a mali by to byť práve sociálne práva, ktoré by vlastne garantovali ľudské práva. A práve tak si musíme veľmi eh, pozorne vypočuť všetko to, čo sa deje, pretože pred pár dňami prebehlo veľmi dôležité stretnutie, v rámci ktorého sa snažia e, isté sily bojovať proti tomuto násiliu. Ale nevieme vlastne presne, že čo sa snaží vláda robiť. Pretože nemáme dostatočné detailné informácie a tým pádom aj nedostatok kontinuity, pokiaľ ide o Santosa. A vidíme nedostatočnú transparentnosť, nedostatočnú e, kontinuitu. A toto naozaj spoločnosť veľmi zneistuje. Vidíme, že tieto vraždy sa dejú a každopádne je to istým spôsobom zamerané práve na tých ľudí, ktorí sa snažia ľudské práva obhajovať. Preto je veľmi dôležité, aby v podstate do tohto začala vstupovať aj Európska únia, aby nám pomohla v tomto presadzovaní ľudských práv. Európska únia sme presvedčení, že nás podporuje v týchto tripartitných e, rozhovoroch medzi občianskou spoločnosťou, vládou a medzinárodnou komunitou. A v rámci týchto tripartitných rozhovorov sme už mohli dosiahnuť istý pokrok istú ochranu, istú bezpečnosť, pokiaľ ide o tých, ktorí obhajujú ľudské práva. A po druhé, sme presvedčení, že Európska únia môže zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o verejného prokurátora a <clears throat> rolu, ktorú zohráva verejný prokurátor práve v ochrane týchto o ľudí, ktorí sa snažia chrániť ľudské práva. Pokiaľ ide o ombudsmana, naozaj si myslím, že to bude základne dôležité, pokiaľ ide o implementáciu politík, e, ktoré boli prijaté. Počas mnohých rokov veci stagnovali a nevideli sme žiadny pokrok. A znovu si myslíme, že Európska únia môže prispieť Dostali sme e, značný finančný príspevok e, pre tento proces zo strany Európskej únie. A tým sme dosiahli veľmi veľa spolu s mimovládnymi organizáciami a s inými asociáciami. Sme presvedčení, že takéto investície by mali ďalej pokračovať, aby sme naozaj zabezpečili, že sa patričné veci budú implementovať že tieto peniaze naozaj sa využijú v tých oblastiach, kde sú najviac potrebné a že budú zohľadňovať samozrejme najlepšie e, výsledky. Chceli by sme zabrániť e, takýmto vraždám. Vraždám ľudí, ktorí obraňujú ľudské práva. Chceli by sme implementovať istú politiku na um, e, meskej, miestnej a regionálnej úrovni. Dôležité je, aby tieto miestne inštitúcie naozaj zodpovedali istým normám. A práve z toho dôvodu sme presvedčení, že Európska únia môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o snahu e, nestigmatizovať takýmto spôsobom práve tých, ktorí chránia ľudské práva pretože potom sa vlastne ľudia snažia nejakým spôsobom odôvodniť a um, ospravedlniť takéto vraždy. To, čo môžeme robiť s občianskou spoločnosťou, s mimovládkami, môžeme naozaj tieto, túto stigmu znížiť a dosiahnuť skutočný pokrok. Teraz dám slovo. Ďakujeme Sorendin Rotier, expertka na medzinárodné právo, zastupuje Medzinárodný úrad pre humanitárne záležitosti v Kolumbii. Nech sa páči. Eh, muy buenas tardes. Eh, soy Andrew Rotir de OIDACO. Eh, saludamos mucho la invitación a este espacio eh, para hablar eh, del tema de la... Ďakujem pekne. Chcem poďakovať za to, že ste ma sem pozvali, aby som hovorila o obrane, o obrancoch ľudských práv a situácií v rámci mierovej dohody. Je to veľmi dôležitý čas, hlavne v implementácie tohto dohody a pre z pohľadu aktivistov za ľudské práva. Vzhľadom na zmenu vlády v nedávnych prezidentských voľbách a veľmi vážnej situácii. A vysoký počet útokov a agresivity voči aktivistom. V Kolumbii v roku 2017 sa vyplacovala správa o implementácii mierovej dohody v rámci roka, ktorý uplynul od implementácie tejto mierovej dohody. A Mm, tam bola veľmi pozitívny, pozitívne hodnotenie toho, že existuje mierová dohoda, že to má pozitívny dopad na um, úroveň násilia spojeného s ozbrojenými konfliktmi. Tu došlo k značnému zníženiu od podpisu dohody, zvlášť sa to týka posledných eh, bilaterálnych eh, vyhlásení, avšak toto je v kontraste s číslami o útokoch a vraždách eh, aktivistov v ľudských právach. Eh, toto číslo sa zvýšilo v roku 2008. <clears throat> Toto číslo dosiahlo eh, alarmujúcu úroveň. Ak sa nepríjmú opatrenia, tak ešte príde k ďalšiemu zvýšeniu v nasledujúcich rokoch a mesiacoch. Správa, ktorú sme napísali, <clears throat> obsahuje príspevky mnohých expertov v oblasti ľudských práv z Kolumbie a tiež sú tu príspevky špeciálneho spravodajca pre um, e, pána Mišela Fusa z OSN. Myslíme si, že toto výročie deklarácie o ľudských práv je veľmi dôležité vzhľadom na to, že Kolumbia má najvyššiu úroveň vražd aktivistov v oblasti ľudských práv globálne. tom, čo sa dosiahol pokrok po podpise mierovej dohody. Sú tu niektoré čísla. Kancelária verejného prokurátora hovorí, že tu je 312 aktivistov medzi koncom decembra a júna 2018. To je vrátane e, tých 40 bojovníkov Koflak a ich rodín. Toto sú veľmi vysoké čísla, ale chceme zdôrazniť aj to, že veľmi často obete sú komunitní lídry, etnickí lídry či lídry menšín. Teda ľudia, ktoré majú vysoký regionálny profil, ktorí sa snažia o implementáciu mierovej dohody. <clears throat> Je tu určitá logika aj e, pokiaľ ide o motívy týchto vražd. Veľmi často sú proti hospodárskym projektom, ktoré sa majú implementovať e, v danom regióne, alebo žiadajú o dodržiavanie práv e, ľudí na určitých územiach. A toto je tiež dôvod, prečo sú títo ľudia zabití. K správe. Hovoríme aj o tom, že tieto motívy vražd sú konzistentné, preto je dôležité analyzovať systematický charakter týchto vražd, motivov, ktoré vidíme. Aby sme našli zodpovedných a <clears throat> páchateľov ozbrojené skupiny, politické a ekonomické skupiny, ktoré stoja veľmi často za objednávkou takýchto vražd. Musíme preskúmať a vyšetriť tieto vraždy, pretože sa domnievame, že beztrestnosť v takýchto prípadoch je jeden z faktorov, eh, ktoré vedú k takýmto vysokým číslam. V roku 2016 a 2017 sme videli určitý pokrok vo vyšetrovaní v roku 2016 a 2017 Mm, bolo asi 40% na <clears throat> beztrestnosť a to bolo o 90% viac. A to sa týka tých, ktorí sú materiálne zodpovedných, nie tých, ktorí sú v pozadí a ktorí objednávajú takéto vraždy. Čiže <clears throat> nejde o rozloženie týchto eh, skupín alebo vykorenenie takýchto vražd. Je tu zvlášť eh, zdroj obav spojený s tým, že došlo k nárastu <clears throat> eh, úrovne alebo počtu vražd všeobecne, hlavne pokiaľ ide o ženy. Vidíme tu disproporčný nárast vo vraždách žien medzi rokmi 2016 a 2017 značný nárast teda v počte zavraždených žien. Bol ich iba 16 v roku 2016. Taktiež sú tu útoky na aktivistov ľudských práv a charakterizuje ich extrémne diskriminačný e, charakter. Veľmi často vidíme e, sexuálne útoky Už sme počuli, že sú tu štruktúrálne príčiny <clears throat> za vysokým počtom útokov mm, pokračovanie existencie mm, polovojenských skupín, ktoré naďalej v Kolumbii e, existujú. E, <clears throat> boli navrhnuté niektoré opatrenia, nič menej <clears throat> nespozorovali sme e, želané výsledky a ešte stále dochádza k takýmto útokom zo strany skupín, e, vrátane teda väčšiny týchto vražd, ktoré realizujú práve takéto skupiny. Čiže je dôležité implementovať opatrenia e, mierovej dohody, aby sa rozložili tieto štruktúry. Chceme, aby sa vytvorila špeciálna vyšetrovacia jednotka, podporená Európskou úniou. Európska únia zohráva základnú úlohu v monitoringu správnej implementácie dohody. Vzhľadom na túto situáciu je potrebné zabezpečiť dialog ľudských práv. Každý rok je tu dialog medzi Európskou úniou a Kolumbiou, ale doteraz v júni 2016 sa neuskutočnilo. Dúfame, že toto e, zásadne zmení situáciu v Kolumbii. Opatrenia, ktoré oznámila vláda, sú dôležité, ale chceme vyzvať aj na ich implementáciu, pretože to nebude prvýkrát, kedy vláda oznámila politiku, ale neimplementovala ju. Alebo to nemalo skutočný dopad priamo v teréne. Takže <clears throat> chceme vyzvať Európsku úniu, aby pokračovala v pomocných opatreniach, e, ktoré oznámila vláda. Chceme e, ochranu, vyšetrenie, prevenciu, chceme, aby sa znížila úroveň bezstretnosti a tiež chceme lepšiu ochranu pre aktivistov. Máme jedinečný mechanizmus, Aha, jedinečný v Latinskej Amerike, a napriek tomu tento rok došlo k viac ako 100 vraždách e, ochrancov ľudských práv, takže e, je tu potrebné zlepšenie, chceme lepšiu implementáciu všetkých e, mechanizmov pre organizácie ľudských práv menšinov a ostatných komunít. Máme tu verejnú politiku, ale chýbajú nám zdroje chceme zlepšiť e, chceme veci zlepšiť, orientovať sa na menšiny, na určité teritoria. Myslíme si, že sústredenie sa na ochranu samotnú nebude postačujúce. Je potrebné sústrediť sa na prevenciu a e, taktiež znižiť beztrestnosť, e, e, rozloženie polovojenských skupín a organizácií. A samozrejme, to si vyžaduje podporu Európskej únie. Tiež by sme chceli vyznať, vyzvať Európsky parlament, aby prijal nové uznesenie podporujúce mierovú dohodu a tiež implementáciu súčasnej dohody tiež podporiť proces, ktorý momentálne prebieha. Chceme tiež chrániť obete. to mierová dohoda. Ďakujem, pán ambasádor. Eh, muchas gracias, eh, diputado Pancri, por esta invitación. Eh, Veľmi pekne vám ďakujem za toto pozvanie. Predtým, ako začnem hovoriť o tých naliehavých otázkach a nadväznosti na zabíjanie aktivistov eh, v oblasti ľudských práv a takýchto eh, spoločenských predstaviteľov, bolo by potrebné povedať niečo o občianskej spoločnosti vo všeobecnosti. A chcel by som vám predstaviť istú víziu, istú predstavu, ktorú máme. A ja ako e, bývalý vysoký komisár pre mier toto musím zdôrazniť. Hlavnou súčasťou tohto procesu bolo dosiahnuť koniec e, ozbrojeného konfliktu v Kolumbii, ale celkom zjavne sa to nepodarilo. A toto by nám malo pomôcť objasniť si isté koncepcie a objasniť si aj to, že tentokrát naozaj musíme odzbrojiť e, tieto, mm, týchto povstalcov a jednoducho to nestačí na to, aby sme to mohli spraviť. Budeme musieť prijať celý rad opatrení, aby sme zabezpečili, že sa toto násilie nebude opakovať toto vlastne bolo za tým programom, ktorý bol dohodnutý. Dva mesiace prebiehali tajné rozhovory a toto nakoniec viedlo k konečnej e, dohode, ktorá bola podpísaná v roku 2016, ale tento koniec konfliktu má ešte <clears throat> aj tretí aspekt. Je celkom jasné, že počas týchto rokovaní sme mohli ukončiť e, ozbrojený konflikt, ale budovať mier to je niečo, čo sa deje neskôr. To nie je automatické, pretože tam je isté prechodné obdobie. A samozrejme, že sa celá e, kolumbijská spoločnosť musí tohoto zúčastňovať. Musíme si uvedomiť, že mier sa automaticky nenastolí len v dôsledku takejto dohody táto dohoda samozrejme uznávala, že je potrebné veľké úsilie na to, aby sa znovu nastolil mier na tomto území. A práve preto bolo vynaložené množstvo úsilia. Jedna z tých horizontálnych predstav, pokiaľ išlo o túto dohodu, bola tá myšlienka participácie. A tieto kritéria participácie účasti boli špecificky spomínané vo všetkých bodoch tejto dohody, pretože toto má dočinenia priamo samozrejme e, s tým príspevkom občianskej spoločnosti. V prvom rade je potrebné povedať, že tieto usmernenia existujú a to je jedno z kľúčových jeden z kľúčových nástrojov. A to sú práve tie e, územné plány rozvoja ktoré boli tak e, vypracované, aby boli participatívne, aby naozaj zabezpečili účasť e, v nadväznosti na takéto teritoriálne zmeny. Bohužiaľ, v praxi to tak neprebieha. V tých 16 regiónoch, kde fungujú, vlastne kde sa vytvorili takéto programy a to predstavuje približne 20 územia. Tie posledné údaje, ktoré som dostal, je približne 150 tisíc ľudí, ktoré sa zúčastňujú na rôznych stretnutiach, zhromaždeniach, ktorí sa snažia presadzovať takéto plány. A výsledkom tohto všetkého budú plány, ktoré budú kolektívne vytvorené a medzi týmito vecami v podstate nám ide o to, aby sme nezabezpečili len veľmi silnú účasť občianskej spoločnosti a pri determinovaní toho, že aké by vlastne mali byť tieto priority sociálneho a e, ekonomického rozvoja, ale aj to, aby sa vlastne vybudovala istá dôvera v rámci spoločnosti medzi jednotlivými inštitúciami na základe modelu, ktorý nazývam tzv. teritoriálnym mierom. A EÚ toto podporuje a to isté samozrejme sa týka aj iných bodov, nemusím o tom hovoriť detailne, ale špecificky som chcel hovoriť o politickej participácii. Sú tam rôzne kapitoly, ktoré sa snažia posilniť takúto občianskú spoločnosť a toto v podstate prebieha. V Bogote e, sa e, konali rôzne fóra na v podstate získanie e, istých návrhov a z organizačného hľadiska, z logistického hľadiska samozrejme sme sa pozerali na to, že ako by sme mohli vlastne posilniť tieto schopnosti, prispieť k istému úsiliu e, znovu nastoliť mier. A pokiaľ ide o tie úlohy, ktoré by tieto inštitúcie mali plniť ako zástupcovia e, občianskej spoločnosti. Samozrejme, že boli prijaté isté opatrenia. Toto sa urobilo v rámci výboru, ktorý sa snaží zapracovať takéto alebo e, povzbudzovať k takejto spolupráci. Hovorí sa o tzv. verifikačných výboroch, na ktoré je možné vlastne e, predložiť isté vzťažnosti. A samozrejme, že takýto model alternatívneho rozvoja bol vypracovaný ako istá kapitola išlo vlastne o alternatívny model a potom ďalší bod obete. Bola tam, existuje tam tzv. komisia pre pravdu, reparáciu. Hovorí sa o tom, že je potrebné pomáhať týmto obetiam a že by to mala byť kolektívna participácia. Všetko toto je vlastne v dohode a táto účasť znamená, že to by mali byť vlastne isté e, bezpečnostné opatrenia, podmienky, ktoré by zabezpečovali to, že ľudia sa môžu bezpečne takýchto aktivít zúčastňovať. A ja by som chcel povedať, áno, máme ľudské práva v Kolumbii. Možno, že je to paradoxné povedať, pretože vo všeobecnosti Kolumbia znovu nastoluje mier. A toto robíme posledných 15 rokov a pred pár týždňami u nás prebehli najpokojnejšie voľby v našej histórii s ďaleko väčšou účasťou obyvateľov ako kedykoľvek predtým. Neprišlo k nejakým vraždám a toto považujeme napríklad za veľmi vážny jav tieto vraždy e, sociálnych vodcov a e, aktivistov v oblasti ľudských práv. Toto je skutočne obrovská kríza a musíme si položiť otázku, prečo sa to deje. Ja si naozaj myslím, že sme počuli zo strany obhajcov ľudských práv, e, čo si o tom myslia v Bogote. Sú tutci rôznych organizácií, ktoré sa snažia e, zabezpečovať férový obchod. No, sú e, vlastne organizácie, ktoré sa snažia o e, reštitúciu pôdy a tak ďalej a tak ďalej. Ale samozrejme, že sú aj veci, ktoré nie je ľahké vysvetliť. V zásade v podstate narážame na problém demokratickej zodpovednosti v týchto teritoriách. A potrebujeme sa na tento problém pozrieť e, v nadväznosti na charakter tohto problému. Musíme integrovať a e, zapracovať isté zložky našej krajiny ktoré ešte stále vlastne čiastočne patria k nelegálnym zložkám a slúžia rôznym záujmom, ktoré dnes vlastne takíto ozbrojení zástupcovia reprezentujú. Ďalej musíme prijať isté opatrenia, aby sme chránili takýchto obhajcov ľudských práv, pretože tie, ktoré sme doteraz prijali, nie sú dostatočné. Chcel by som sa poďakovať za všetky pripomienky, ktoré odzneli aj v nadväznosti na verejných prokurátorov. Podarilo sa nám identifikovať aspoň tie, tak povediať, materiálne zodpovedné, hmotne zodpovedné proste osoby za tieto vraždy. Je obrovské množstvo ľudí, ktorí boli vlastne e, e, chytení a ktorí boli e, do, zobratí do väzenia. Dnes sú to stovky ľudí, ale nie je to dosť. Dnes bolo ohlásených 8 opatrení, e, nepôjdem teraz do detailov, ale to sú práve opatrenia, ktoré by mali posilniť vlastne kapacitu, po, poskytovať, e, zabezpečovať istú ochranu v tých teritoriách, ktoré sú vlastne ešte tou poslednou hrozbou. To znamená, že tam ide vlastne o rýchlu reakciu v nadväznosti na politické orgány a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že Kolumbia pravdepodobne je jednou z najväčších krajín, ktorá e, míňa obrovské peniaze práve na osobnú ochranu. E, sú telefónne linky, ktoré e, zbierajú údaje systematicky o rôznych hrozbách. My sa snažíme rôznymi spôsobmi motivovať ľudí k tomu, aby nám dávali isté informácie týkajúce sa hrozieb, aby sme vlastne e, zistili, že aké sú vlastne tie síly, ktoré nariadujú takéto veci. A samozrejme, že otázka z niečo bude robiť potom nasledujúca vláda. Ja si naozaj myslím, že by bolo veľmi dobre, keby tieto opatrenia naďalej pretrvávali, ale e, stále ešte máme pocit, že všetko to, čo sa urobilo doteraz, nie je dostatočné, pretože my v podstate čelíme e, konštruovaniu istej demokratickej e, zodpovednosti a skladania účtov. A toto sú veci, na ktoré sa musíme zamerať v strednedobrom horizonte. Takisto je nutné, aby sme zabezpečili, že všetky takéto pracovné programy a programy rozvoja na týchto územiach, aby sa väčšina z nich vlastne sfinalizovala, to je mimoriadne dôležité, a ja by som sa chcel poďakovať v mene našej národnej vlády za všetku pomoc, ktorú e, sme dostali, pokiaľ ide o tieto programy. A nakoniec je veľmi dôležité počiarknúť tie opatrenia, ktoré sú zakotvené v tejto dohode. Nie len kvôli tomu, že je to dohoda, ale kvôli tomu, že sa tieto opatrenia snažia vytvoriť civilizovanú spoločnosť, bez akejkoľvek stigmatizácie, pretože toto je niečo, čo sme v eh, Kolumbii v podstate prežili, pretože táto stigmatizácia vytvára potom živnú pôdu pre rôzne vraždy. A eh, toto je dimenzia, ktorú jednoducho nemôžeme strácať eh, z dohľadu, pretože v Kolumbii máme vlastne isté historické príležitosti, možnosti. My naozaj chceme znovu nastoliť mier a chceme sa vyhnúť politickému násiliu. A istým spôsobom musíme meniť kultúru. V súčasnosti nás netešia tieto vraždy, ale naozaj si myslíme, že keď budeme všetci na tomto pracovať spoločne, že sa nám podarí počas istého času toto aj docieliť. Viete, že 18.30 už nebude tlmočenie. 26 minút zostáva. 27. Ak sú poslanci, ktorí chcú vystúpiť 2 minúty každému, nech sa páči. Maria. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem pekne. Chcem sa dotknúť dvoch vecí počas volieb a volebnej kampane tejto kampani bol tábor, ktorý bránil mierovú dohodu a ten, ktorý ju spochybňoval. Kandidát, ktorý vyhral, spochybňoval túto dohodu a veľmi dobre vieme, že počas kampane sa hovorí veľa vecí, Niektorí, niektorí sa potom nerealizujú. Máme ale iných, ktorí ich realizuje veľmi dobre. Otázka, ktorú kladiem je, či súčasná vláda, ktorá bola proti mierovej dohode, <clears throat> bude implementovať skutočnosť, že je proti dohode. Vzhľadom na to, že táto dohoda je súčasťou ústavy, ale ústava nehovorí, akým tempom sa má mierová dohoda realizovať. Je možné, že vláda bude brzdiť implementáciu niektorých vecí, ktoré ste v rámci tejto dohody zdôraznili. A druhá otázka. Tu v Európskom parlamente sme uh, schválili obchodnú dohodu s Kolumbiou, ktorá bola podmienená cestovnou mapou, kde by sa ukázalo, že odbory a e, obrancovi ľudských práv budú mať určité práva. Je tu fenomén korupcie, fenomén ekonomického biznisu medzi štátom a polovojenskými skupinami. To je teda celkom jasné. A niektoré hospodárske sektory, ako napríklad baníctvo, banská činnosť, <clears throat> môžu byť obeťou takejto aktivity. ako môžeme my riadiť túto cestovnú mapu v Európskom parlamente, aby tento fenomén korupcie a polovenských skupín nenarastal? Ďakujem. Ďakujem, Izabela. Ďakujem, pán predseda. Otázka na veľvyslanca, ktorému ďakujem za prítomnosť a zdravím ho. nie som eh, riadnou poslankyňou v tejto v tomto podvýbore, ale už asi rok sa zaoberám situáciou v Kolumbii, ako vyzerá mirová dohoda, ako to je s Farkom a aj nedávne voľby. Sledujem tú situáciu, pretože rok dozadu som mala to potešenie pozvať Alo Montu Falandrade, bývalého starostu San Diego v Narine. To je človek, ktorý sa zasadzuje za mier. On riešil veci z pozície starostu a potom pokračoval ďalej v boji za ochranu ľudských práv, evidentne ako obhajca ľudských práv. V apríli bol uväznený. E, spolu s kolegyňou Schlein sme napísali list, pretože sme sa domnievali, že toto bolo nelegitimné, nezákonné a teda aj zastrašujúce. A Arol to bol následne oslobodený, prepustený. Chcem sa spýtať na podstatnú vec, či máte vedomie o tom, alebo či viete aj vo vzťahu k globálnej situácii, 2016 300 zabití, ktoré ostali beztrestné, bez trestu, pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv zo strany polovojenských zložiek. Chcem sa pýtať, spýtať, či ste oboznámení s touto skutočnosťou a či to poznáte aj v tom komplex, tej komplexnosti. Možno poznáte aj tie jednotlivé prípady, ale možno je to vec, ktorá je rozšírenejšia, ktorá má komplexnejší kontext, pokiaľ ide o subjekty, ktoré sú označené ako rebely ale ktorí sú vlastne v princípe obhajcami ľudských práv. Chcem vedieť, aký je váš pohľad na to, ako to hodnotíte vy. A takisto by som si chcela ujasniť, či existuje nejaká ochrana, či sa kon- prijímajú nejaké konkrétne kroky smerom k ochrane ľudských práv a nejakých e, osobitných prípadov, ako sú aj tieto. Ďakujem. Ďakujem. Pani Bilbao, podpredsednička ako delegácie do holandskej komunity. Eh, Ďakujem pekne. Ospravedlním sa, že som prišla trochu neskoro. Dnes <clears throat> máme veľa záväzkov a snažíme sa ich dodržať všetky. Chcem poďakovať pánovi Charamiovi za to, že nám opísal túto situáciu. Chcem poďakovať za jeho snahu v Kolumbii v jeho súčasnom a predošlom pôsobení. Ďakujeme za všetko, čo ste urobil. Pokiaľ ide o voľby Maria Rena a Miralda, <clears throat> boli eh, súčasťou pozorovacej misie a týmto voľbám môžem povedať, že sme videli skutočné opatrenia zo strany Kolumbie. Videli sme, že a, účasť sa z, zvýšila o 56% v prvom a druhom kole, čo je niečo nevydané. A naozaj sme cítili, že ľudia boli Ehm, veľmi pozitívne naladení. Mohol to poprvýkrát, kedy mohli ísť a voliť v mierovom čase, mali na výber. Bolo to odlišné od toho, na čo sú zvyknutí, čiže zdá sa, že veci išli e, správnym smerom. A teraz krajina má povinnosť reagovať na výzvy a žiadosti ľudí. obete potrebujú ochranu. A keď sa pozriete na čísla, aj keď sa znižujú, nie je možné, aby sme sa tešili z toho, čo sa deje. Musíme sa pozrieť na zraniteľné územia, na opustené územia. Potrebujeme riešiť násilie, ktoré tu prekvitá. A tiež vidiecký rozvoj nielenže je potrebné implementovať mierovú dohodu, ale aj um, ehm, reštitúcie e, pozemkov, čo bolo súčasťou dohody. Keď sa pozriete na kandidátov zvolený uh, prezident a opozičný kandidát, um, tí mali odlišné pozície pred voľbami, to je pravda, ale jedna pozitívna vec, ktorú môžeme spomenúť, je, že obaja uznali, že uh, je tu ústavný charakter mierovej dohody samotnej. Takže keď máte 10 miliónov na jednej strane a 8 na druhej, je povinnosťou uh, mať vyvážený prístup na, kol- na ktorejkoľvek strane, sa nachádzate. No a moja otázka, pán veľvyslanec, je, čo si myslíte, že my môžeme urobiť a aká forma spolupráce s Európskym parlamentom by pomohla budovať mier, ktorý sme podporili v roku 2016 uznesením a ktorý má podporu všetkých politických frakcií tejto inštitúcie. Čo môžeme urobiť smerom do budúcnosti? Ďakujem. Miranda. Dobre, ďalej. Un saludo muy cordial para Somos Defensores en Bogotá para... Ďakujem pekne. Zdravím našich hostí v Bogote Hm. Bolo pre mňa radosťou vidieť vás v predošlých voľbách. Pán Pizarro z Kolumbia Humana je tu tiež. Ona bude jedným z najsilnejších hlasov v Novej Kolumbii Hovorili sme o tom, že e, je tu táto mierová dohoda je oslabená, je potrebné sledovať e, nadväzné kroky na túto mierovú dohodu, na ústavnú dohodu na tento rozmer dohody. A počas stretnutí, ktoré sa uskutočnilo včera, bol jeden bod, ktorý nám bol všetkým nápadný a ktorý sa týkal stretnutia na tému prechod na spravodlivosť a zástupcovia, ktorí nám hovorili o um, tejto špeciálnej jurisdikcii a ktorom hovorili, že existuje veľa rizik v prípade, že sa toto nebude rešpektovať vrátanie hospodárskeho rozmoru tejto dohody. Z pohľadu modelu mierovej dohody, myslím si, že to je jasné, že nejde o model pomsty, ide práve o to, aby sme otočili stranu, hovorili o miery, aby sme umožnili vybudovať modernú Kolumbiu, ale e, chceme bdieť aj nad tým, že beztrestnosť e, nebude súčasťou e, histórie, bez toho, že by sme hľadali pomstu. Mm, takou chrbticou tejto mierovej dohody je spravodlivosť, prechodná spravodlivosť. A ja sa domnievam, že Európska únia a jednotlivé politické skupiny by mali vytvoriť e, pracovnú skupinu, ktorá bude sledovať e, implementáciu tejto mierovej dohody, aby implementácia e, so spoluprácou na obranu ľudských práv a veľvyslancov sa mm, implementovala. Čiže budú tu realizované nadväzné kroky na mierovú dohodu taktiež s podporou pani Mogherini. Keď počúvame o pochybnostiach budúceho prezidenta ktorý v posledných e, dňoch mal e, veľa prejavov a neviem, aký osud čaká mierový proces. Reintegrácia lídrov rozličných politických síl, e, otvorenie dialógu, aby tento dialog bol silný. Chceme tiež vytvoriť túto pracovnú skupinu s podporou podvýboru pre ľudské práva. A vrátim sa ešte k voľbám, k výsledkom. E, takýto výsledok, že nikto e, nevyhrá, nikto neprehrá, znamená, že je potrebné budovať e, novú Kolumbiu, kde sa zdôrazňuje konsenzus a bude tiež potrebné naozaj dať lekciu zvyšku sveta a síce, že mierová dohoda je jedinečná a medzinárodné právo sa musí uplatňovať. Táto mierová dohoda by mohla byť príkladom pre ostatné krajiny, takže buďme veľmi pozorní, keď sa vlastne robia následovné kroky na túto mierovú dohodu. Ďakujem. Len jedna drobná otázka. Hovorili ste o tom, aká komplexná je táto mierová dohodu, dohoda. Ja to chápem tak, že sme sa vzdali mnohých trestných opatrení, taktiež došlo k eh, porušeniu ľudských práv. Vidíte tu prepojenie, že teraz je to tak, ako povedala pani Otie, že toto je eh, určitý systém, ktorý existuje, alebo nejaká nadväznosť na tieto prepojenie, na tieto vraždy medzi teda prepojenie medzi vraždami obrancov ľudských práv a týmto trestným aspektom. Takže teraz dám slovo Žanovi Pierdovi Buldovi eh, z divízie pre Latinskú Ameriku Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať výbor za to, že nás pozval zúčastniť sa tohto zasadnutia a v rámci tejto veľmi zaujímavej výmeny názorov. A takisto by som chcel povedať, všetkým rečníkom, že naozaj ich príspevky považujem za veľmi zaujímavé a v podstate to podčiarkuje dôležitosť, ktorú vlastne Európska externá služba prispisuje vlastne tejto úlohe eh, eh, občianskej spoločnosti a eh, procesom, ktoré prebiehajú v Kolumbii. Ako veľmi dobre viete, EÚ veľmi dlho e, spolupracovala s občianskou spoločnosťou v Kolumbii na to, aby sa znovu nastolil mier. To nie je niečo, čo by sa stalo iba v priebehu posledných niekoľkých rokov. Tieto rokovania e, sa naozaj nie sú niečím, čo začalo len teraz, pretože to je niečo, čo sa datuje už veľmi dávno. E, skutočne to bol veľmi zaujímavý, veľmi významný projekt a ktorý mal v danom čase veľmi inovačný charakter. Dá sa povedať, že to je niečo, čo sme vlastne zahájili už asi pred 15 rokmi. V zásade to vychádzalo z úlohy organizácií e, občianskej spoločnosti, ktoré môžu vlastne zohrávať veľmi veľkú úlohu a pomáhať v, novu, v, v, znovu, v novu nastolení mieru na miestnej úrovni. To je práve, práve podpora takýchto iniciatív na miestnej úrovni, ktorá je dôležitá finančnou podporou EÚ. A ja si naozaj myslím, že počas tejto spolupráce, ktorá do značnej miery v podstate bola riadená našou delegáciou v Kolumbii a samozrejme aj za aktívne podpory iných členských štátov v Kolumbii. A sme naozaj podporili tieto organizácie občianskej spoločnosti. A tak ako povedala pani, e, pán veľvyslanec, toto sa v podstate nezačalo budovať len e, touto mierovou dohodou. Toto začalo na miestnej úrovni ešte dávno pred touto mierovou dohodou a nie je to niečo, čo by skončilo vlastne touto mierovou dohodou. Je to vlastne istým spôsobom začiatok. Tento mierový proces v Kolumbii len začína. Bude to dlhý proces, o tom nie je nie, žiadnych po, pochybností a bude pred nami stať celkom určite veľmi veľa víziev. Občianská po, spoločnosť bude naďalej zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o tieto veci. A z tejto perspektívy by som chcel ubezpečiť účastníkov tohto zasadnutia a hlavne členov Európskeho parlamentu o tom, že EÚ naozaj bude naďalej sa angažovať v občianskej spoločnosti v Kolumbii. Toto je niečo, čo vlastne funguje už mnoho rokov a to je vlastne angažovanosť, e, ktorú sme prevzali na mnoho rokov, pokiaľ ide o Európsku úniu, takže my budeme naozaj podporovať občianskú spoločnosť v tomto mierovom procese v Kolumbii aj finančne a, čo je ešte hádam dôležitejšie, politicky. Ja by som naozaj chcel vzdať hold veľmi aktívnej úlohe, ktorú zohrávajú e, rôzne delegácie členských štátov spolu, e, v spolupráci s veľvyslanectvami aby, a snažia sa o to, aby v podstate sa toto stalo vlastne realitou snažíme sa vlastne zistiť, že čo dobre funguje, čo menej dobre funguje. Máme rôzne stretnutia rôznymi orgánmi a snažíme sa v podstate e, upútať ich pozornosť na rôzne veci, ktoré nás trápia. A táto spolupráca s relevantnými orgánmi v Kolumbii je naozaj vynikajúca, pretože tam naozaj je dobrá vôľa na strane všetkých aktérov a dúfam, že naozaj dosiahneme istý pokrok. Samozrejme, že ešte stále existujú mnohé ťažkosti. Niekoľko rečníkov hovorilo o, o situácii obrancov ľudských práv a o výzvach, e, ktorým čelia. Je to naozaj niečo, čo nás mimoriadne trápi. A my samozrejme musíme uznať aj istý pokrok, ktorý bol dosiahnutý Mali sme zaujímavé, povzbudzujúce e, správy sme dostali, pokiaľ ide o možnosti, ako vlastne chrániť týchto obhajcov ľudských práv a naozaj uvidíme, že ako sa nám podarí tieto iniciatívy presadzovať a to je niečo, čo je potrebné veľmi dôkladne sledovať. Samozrejme, že sa hovorilo o tom, že vlastne dialog e, o roku 2016 o ľudských právach v podstate nebol. Ale to neznamená, že by sme o ľudských právach nediskutovali. Existuje množstvo rôznych zasadnutí, stretnutí s relevantnými orgánmi a ide tam o kontinuálny dialog, vrátane eh, predstaviteľov na najvyššej úrovni a samozrejme, že toto je niečo, v čom mienime pokračovať aj v budúcnosti. Samozrejme, že sa snažíme nájsť isté možnosti, ako zorganizovať takýto dialog o ľudských právach v najbližšej budúcnosti. Ako veľmi dobre viete, politická agenda eh, bola naozaj mimoriadne um, proste bolo to, hm, tam veľmi veľa návštev Takže my budeme aktívne naďalej spolupracovať s občianskou spoločnosťou, aby sme skutočne e, presadovali e, mier v Kolumbii a zabránili takýmto vraždám. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Z môjho pohľadu by to bolo nezdvorilé, keby tu bol e, zastúpený Pizarro, teda poslanec z Kolumbie a nedať mu priestor vysloviť svoj názor, takže nech sa páči, chvíľočku máte. Eh, pani poslankyňa, pardon. A, a todas. Eh, bueno, quiero dirigirme a ustedes como representante elect. Chcela by som eh, sa k vám obrátiť ako k voleným zástupcom, ale chcela by som sa k vám aj obrátiť ako obeď, pretože môj otec bol zabitý v roku 1990 pár dní potom, ako bola podpísaná mierová dohoda. Takže naozaj máme históriu za sebou takú, že sa neimplementovala vlastne takáto mierová dohoda. A je to obrovská príležitosť pre našu krajinu. Snažíme sa hýbať smerom k stabilnému a pretrvávajúcemu mieru. Nechceli by sme opakovať tie chyby, ktorých sme sa dopustili v minulosti. A takisto je veľmi dôležité, aby sme implementovali mierovú dohodu a aby sme tak spravili neškrupulóznym spôsobom, to znamená bod za bodom. Práve sme, u nás prebehla veľmi intenzívna kampaň a voľby, ktorá zmobilizovali e, celú spoločnosť. Ako povedal pán Firmel, je, je boli to prvé voľby bez nejakých incidentov, pokojné voľby, ale musíme pamätať, že tí ľudia, ktorí počas tejto kampane boli zabití, to vlastne neboli iba e, komunitní vodcovia, ale boli to aj sociálni vodcovia, aktivisti, politickí Eh, činní ľudia, ktorí eh, sa snažili <clears throat> presadzovať rôzne kampane, ktoré mali veľmi silné prepojenie s tými ľuďmi, ktorí vlastne eh, sa snažili presadzovať tieto mierové dohody. A pár dní po ukončení tejto volebnej kampane sme videli, malý počet, ale rastúci počet eh, hnutia, eh, tzv. Kolumbia Aktíva. Je to ešte zatiaľ nie je celkom politická strana, ale je to skoro akoby politická eh, strana. A toto sú ľudia, ktorí dnes, ktorí dnes dostávajú rôzne výhražky Takže samozrejme, že vidíme ehm, niektoré e, jasné prepojenia s Európskou úniou. Bod 4.3 napríklad hovorí o národnej bezpečnosti a o tom, že by sa mala zriadiť vyšetrovacia jednotka, ktorá by mala spolupracovať s národným prokurátorom. A táto jednotka by mala zodpovedať za vyšetrovanie takýchto vražd. A potom je tam ďalší bod, ktorý hovorí o tom, že e, by mali byť zriadené elitné policajné jednotky. A pokiaľ ide o rozloženie národných kontrolných mechanizmov, potrebujeme financie zo strany Európskej únie. Pred niekoľkými dňami sme za opozíciu poslali otvorený list a hovoríme o stave opozície a o stave opozičného hnutia a o tom, že niektoré hnutia je potrebné v podstate vyhlásiť za opozičné hnutia. Nás, pre nás je veľmi dôležité, že e, e, túto požiadavku je potrebné znovu zdôrazniť a takisto sa hovorí aj o tom, že e, pravidlá hry sa nie vždy e, v plnom rozsahu e, dodržiavajú a nikto vlastne nevie, že prečo. Čiže musíme zabezpečiť, pokiaľ ide o financovanie zo strany EÚ, aby sa tieto finančné prostriedky patričným spôsobom využívali. To je bod číslo 1. Tam sa napríklad hovorí o špeciálnych programoch ochrany ktoré sú oficiálne identifikované ako opozičné hnutie vodco. A toto je program, ktorý je potrebné okamžite implementovať, pretože jednoducho nemôžeme dovoliť, aby prišlo k ďalším takýmto zabíjaniam politických vodcov, respektíve komunitných vodcov alebo ľudí, ktorí sa snažia obraňovať ľudské práva. Pravdepodobne ste počuli o vražde siedmých farmárov. Vidíme celé regióny, kde v podstate takéto násilie sa stupňuje. A my máme taký pocit, že tieto vzdialené oblasti si tiež zaslúžia to, že by mali byť chránené podľa týchto dohôd a že by mali byť špeciálne programy ochrany, ktoré by slúžili takýmto zraniteľným regiónom, o ktorých som hovorila. A regiónom, kde Kolumbia Humana vyhrala vo voľbách. A to sú práve tie regióny, kde vidíme vlastne eh, ďalšie násilie, táto eskalácia násilia. Samozrejme, že to násilie to je záležitosť, ktorá sa historicky v podstate eh, objavuje, ale tlmočníci ľutujú, ale viac už nemôžu zabezpečovať tlmočenie.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 So whoever is committing these assassinations will have to face a normal uh, trial um, under ordinary circumstances, and as is, as is in effect, a fortu- fortunately happening uh, as we speak. Um, creo que esas eran todas las preguntas. Yo nuevamente les agradezco mucho esta eh, invitación <laughs> y los invito nuevamente a mantener ese extraordinario apoyo y consenso